jej otázok. Toto bude v oveľa lepšom stave, keď sa príjme toto nariadenie. Ďakujem pekne za vašu pozornosť. Ďakujem, pán Sajer. Predpokladám, že keď hovoríte verejnosť vo všeobecnosti, myslíte tým vášho predsedu, pretože nie je tu nikto iný z verejnosti. Každý je tu hyperšpecializovaný, oni, oni dýchajú e, a žijú touto témou. Takže môže byť to vysoko podporiť alebo odmietnúť. Ale toto je už záver našej debaty. Hlasovanie prebehne zajtra v tejto veci a najbližšie zasadnutie bude zajtra, 16. decembra a to je deň svetej Adely. To bolo e, meno mojej zosnulej matky od 9 do 1 a od 3 do 5, od 3 do 5. Program bol publikovaný, je na webovej stránke Európskeho parlamentu a stretnutie sa končí do zajtrajška a želám všetkým šťastné Vianoce, e, e, pretože ja zajtra nebudem predsedať. Ďakujem a príjemný večer.